hlásenie. Myslím, že týmto ukončíme túto sériu osobných vyhlásení. Chcel by som vás informovať, že spolu eh, s súčasne predsedajúcim predsedom rady podpíšem 22 právnych aktov eh, v súlade s článkom 74, pokiaľ ide o náš rokovací poriadok. Takisto by som vás chcel eh, informovať, že o 3. hodine popoludní na plenárke v stredu popoludní bude podpísané, budú podpísané štyri texty v nadväznosti na finančné záležitosti. Samozrejme, že tieto názvy e, dostanete v priebehu dnešného zasadnutia a ako veľmi dobre viete, ďalším bodom e, nášho zasadnutia je e, prejav pána Jose Manuela Barosa, ktorý je súčasným predsedom